righteousness justice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 Is... Príjemné popoludne, schôdza pokračuje. Zápisnicu zo včerajšej schôdze aj text, ktorý bol schválený, máte k dispozícii. Sú nejaké pripomienky k včerajšej schôdzi a k tým textom, ktoré boli schválené? Nie. Zápisnica je tým pádom schválená. Predseda takisto obdržal od skupiny SAD viacero rozhodnutí, zmeniť menovania do delegácií. Tieto rozhodnutia budú zapracované do zápisnice z dnešnej schôze a nadobudnú účinnosť eh, v deň tohto oznámenia.